Príjemné popoludnie, vážení hostia, srdečne vás všetkých vítam na naše vypočutie o budúcnosti Schengenu. V oktobri 2016 výbor Líbe absolvoval prvé verejné vypočutie na túto tému a keďže tieto podujatia sú tak úzko na seba napojené, dokazuje, ako seriózne náš výbor pristupuje k otázke šengenského priestoru, tiež to dokazuje, aký zásadný vývoj nastal v tejto oblasti aj v legislatívnej sfére, aj v praktickej sfére. Ako vieme, ešte stále je Schengen pod veľkým tlakom, keďže migračná bezpečnostná otázka spôsobuje, že niektoré členské štáty zachovali eh, vnútrošengenské hraničné kontroly na to, aby sa situácia eh, držala pod kontrolou, prijali sa osobitné opatrenia, už sú praxi viac ako rok. Európska pohraničná pobrežná agentúra taktiež zvyšuje bezpečnosť našich eh, vonkajších hraníc. Tiež sa eh, urobili významné pokroky v oblasti informačných systémov. Ešte stále však máme pred sebou veľa úsilia v tejto sfére, aj taktiež zavedenie systémov vstupov, výstupov, eh, ďalej európskeho systému povolovania cestovania a tiež doplnenia šengenského informačného systému. V blízkej budúcnosti všetky členské štáty budú musieť absolvovať eh, spustenie hodnotiaceho šengenského mechanizmu, ktorý je doplnený taktiež metodikou vyhodnocovania zraniteľnosti na úrovni agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Eh, zrejme sa všetci zhodneme na tom, že voľný pohyb a tiež zrušenie hraničných kontrol je jeden z najvýznamnejších výsad Európskej únie, pričom každý občan únie ju môže priamo pocítiť, pocítiť jej prínosy z oči voči výzvam vnútorným aj vonkajším by sme nemali pripustiť, aby táto výsada utrpela v dôsledku nedostatku vôle dosiahnuť spoločný prístup v oblasti migrácie a bezpečnosti. Žiaľ, v týchto oblastiach eh, rada je problémovým miestom. Isté, že je jednoduchšie povedať, než urobiť v praxi, že musíme hľadať vhodnú rovnováhu. Pred ako storočím Benjamin Franklin povedal, že tí, ktorí sa vzdávajú e, základných slobod na to, aby si kúpili aspoň e, malú časť dočasnej slobody, e, be, pardon, bezpečnosti, tak v konečnom dôsledku nezískajú ani slobodu, ani bezpečnosť. Myslím, že ak sa budeme uberať toto cestu, ak budeme vymieňať jednu hodnotu za druhú, slobodu za bezpečnosť a naopak, tak to nepovedie nikam. My sa namiesto toho musíme snažiť lepšie vyvážiť voľný pohyb a bezpečnosť. Stavanie e, nových hraníc, e, múrov a nasadzovanie ďalších hraničných kontrol nedosiahne túto rovnováhu. Ja som presvedčený, že náš výbor v posledných rokoch významne prispel k tomuto procesu hľadania účinných efektívnych riešení do praxe, také, ktoré sú založené na našich hodnotách a zásadách. Snaha hľadať najnižšieho spoločného menovateľa v oblastiach ako napríklad Dublinské nariadenie, to nie je správny prístup na dosiahnutie tejto rovnováhy. Tiež by som rád upravil vašu pozornosť na ďalšie v súvislosti v kontexte šengenského priestoru. Sú tu rôzne návrhy, aby sa zrušili kontroly na primorských oblastiach, konkrétne aj tiež medzi Bulharskom a Rumunskom a potom, aby sa to presunulo aj na suchozemské hranice. Tiež si s veľkým záujmom vypočujeme názory aj našich účastníkov, pretože ak by sa tento prístup presadil, bolo by to veľmi inovatívne riešenie a dosť pochybné inovatívne riešenie, pretože aj v súčasnosti, keď sme boli svedkami nedávnej rozpravy v pléne, konkrétne v decembri. Viacerí rečníci sa v pléne obrátili na radu, pýtali sa rady, e, tvrdili, že tento vývoj je nespravodlivý voči Rumunsku a Bulharsku, že ide o zásadné porušenie hodnôt a zásad únie. Na to musíme pamätať. Teda dnešné vypočutie má za cieľ bilancovať e, doterajšie kroky, vyhodnotiť e, potrebu ďalších krokov do budúcna. Toto vypočutie tiež má za cieľ informovať parlament o aktuálnom stave šengenského priestoru a tiež nakoľko efektívne sú opatrenia, ktoré sa e, zaviedli alebo nezaviedli do praxe. Tiež ma teší, že naše pozvanie prijali významní predstavitelia európskych inštitúcií aj členských štátov, ako aj akademickej obce. Teším sa na vaše názory, stanoviská k tejto veci a tiež sa teším na diskusiu ešte e, niekoľko slov k organizačným faktorom. V prvých dvoch častiach bude priestor aj na otázky a odpovede s poslancami. V tej tretej časti tam prebehne politická rozprava na vysokej úrovni Chcem upozorniť ešte, že vypočutie sa vysiela na internete a všetky vystúpenia rečníkov a účastníkov sa budú preto zaznamenávať. Teraz začíname prvým panelom. V prvom paneli sa chceme zamerať na nedávny vývoj a očakávaný vývoj do budúcna, najmä čo sa týka rozsiahlých informačných systémov a taktiež územných aspektov šengenského priestoru. A máme tu zástupcu EULISy, pána Kuruma Garková, taktiež z Európskeho politického centra pán eh, Sergio Carrera, tiež je tu eh, pána Viktora Negresku, eh, nahrádza pána Bojesku, ktorý je zástupcom stáleho predstaviteľa Rumunska pri EÚ. Aj jeho tým vítame oddelenie pre občanské práva a taktiež výbor pre ústavné otázky zadal vypracovanie štúdie o šengenskom priestore, či šengenská oblasť je odalná voči krízam. S cieľom tohto vypočutia je získať aj aktuálne informácie o ďalšom vývoji v tejto oblasti v nadväznosti na túto štúdiu a preto dávam slovo pánu Karerovi, ktorý má 10 minút dispozícii. Ďakujem. Príjemné popoludnie. Vážni poslanci, vážni prítomní. Je mi veľkou cťou zúčastniť sa tohto vypočutia dnes popoludní a poskytnúť vám aktuálne zistenia štúdie, ktorú vykonalo naše centrum, kde sa zameriavame na aktuálny vývoj šengenského priestoru. Pozorne sme sa v posledných rokoch snažili analyzovať situáciu, e, nastal dosť zásadný vývoj a ja sa pokúsim vám ho približiť. Teda výbor Libe požiadal o vypracovanie tejto štúdie a taktiež e, o oddelenie Poldep Európskeho parlamentu zadalo vypracovanie tejto štúdie e, spolu s mojimi kolegami Markom Štefanom Čudlung a pani kde sme sa podielali na tejto štúdii. Zásadné otázky, ktorým sme sa venovali, boli tri. Poprvé, či právny systém Schengenu je odolný voči kríze, ďalej druhá otázka, či sa Európska únia môže posunúť nad rámec krízového modelu v šengenskom priestore a v neposlednom rade tiež um, aktuálny vývoj od roka 2016. Hlavné zistenia sa orientovali na tri oblasti. Poprvé, opätovné zavedenie vnútro šengenských hraničných kontrol, ďalej po druhé vnútorné policajnej kontroly a po tretie spustenie Európskej pohraničnej pobrežnej hliadky a taktiež aktuálne informácie o, o hraničných eh, plotoch a múroch. V súčasnosti 5 členských štátov ešte stále uplatňuje vnútrošengenské hraničné kontroly a v našej štúdii jasne uvádzame, že je najvyšší čas sa s tým prestať. Lehoty už vypršali tak ako ich stanovoval Šengenský kódex. A teraz je najvyšší čas, aby tieto členské štáty sa vrátili späť k voľnému pohybu v rámci Schengenu. Štúdia odporúča a tiež zdôrazňuje, že komisia, Európska komisia musí zatlačiť na tieto členské štáty, aby odôvodnili proporčnosť a primeranosť zachovania týchto vnútrošenických kontrol. V neposlednom rade e, sa tam upozorujú aj na intenzitu týchto kontrol, ale tiež na dopady, ktoré to má e, na ľudí priamo na mieste, ktorí sú vystavení týmto kontrolám. Jeden z e, hlavných dôvodov, ktoré uvádzajú tieto členské štáty, je riziko sekundárnych pohybov a my kladieme otázku, či je toto dostatočné odôvodnenie pretrvávania týchto eh, mimoriadných vnútrošengenských hraničných kontrol. Zdá sa, že nie je celkom jasné, eh, kde sú hranice medzi azylovými aspektami a taktiež aspektami vnútornej bezpečnosti. Ak eh, ide naozaj o sekundárne pohyby žiadateľov o azyl, tak zrejme by malo byť prioritné orientovať sa na relokácie a taktiež na reformu dublinského systému. Jedné z hlavných zistení je také, že tento šengenský priestor je odolný voči krízam, všetko je vytvorené, všetky predpoklady sú, eh, ale v skutočnosti eh, spoločný azylový systém EÚ eh, e zlyháva, ešte stále nefunguje spravodlivé rozdelenie bremena a zodpovednosti. A tiež, ak naozaj je rizikom sekundárny pohyb, tak aj reforma EASO je vysoko relevantná, tak aby vznikla skutočná azylová agentúra, ktorá by poskytovala pomoc a podporu aj týmto piatim členským štátom, ktoré sa tak obávajú sekundárnych pohybov. Ďalej, komisia navrhla úpravu šengenského hraničného kódexu a tiež sa predlžujú lehody, ktoré sú stanovené v súčasnom kódexte e, v opätovnom zavádzaní hraničných kontrol. Návrh tiež odporúča využívanie, vyhodnocovanie rizika napriek, napriek úsiliu, ktoré bolo vynaložené, ktoré veľmi vítame. Komisia vynaložila obrovské úsilie, aby sa situácia znormalizovala. Naša štúdia konštatuje, že akékoľvek budúce diskusie na túto tému by mali vychádzať z faktov a nie z rizika. Schengen totiž nemôže byť ohrozený len nejakým teoretickým rizikom tiež e, musíme vychádzať naozaj z skutočných poznatkov a faktov, nie z nejakého um, teoretického rizika. Štúdia tiež odporúča, aby sa e, v tomto návrhu nariadenie e, revidovala aj šengenský hodnotiaci mechanizmus, aby zahrňal aj aspekty hodnotenia vnútorných hraníc tento návrh nariadenia, preto by mohol formálnejšie prepojiť využívanie tohto šengenského hodnotiaceho mechanizmu na skutočné kontroly toho, či tieto hraničné kontroly sú nevyhnutné a ďalej mechanizmus ťažnosti. E, to sa týka konkrétne ľudí, ktorí sú vystavení týmto kontrolám, či sa môžu sťažovať v prípade, že majú pocit, že ich práva boli e, skutočne porušené. E, ďalšia druhá téma, na ktorú sme sa zamerali, to sa týka vnútorných politických, pardon, policajných kontrol. Komisia predložila odporúčanie o primeraných policajných o kontrolách, aby sa vyhovelo výhradám týchto piatich členských štátov. Aj keď tieto odporúčania sú užitočné, stojí za to pripomenúť, že policajné kontroly nemôžu byť e, rovnocené s hraničnými kontrolami ešte stále. E, platí, že toto odporúčanie by mohlo zohľadniť e, aj hodnotiace kritériá, ktoré uviedol aj súdny dvor v nedávnom prípade o súdnych konaniach proti A. Je to prípad, ktorý sa týka Nemecka a tiež je potrebné zaistiť právnu istotu a veľmi jasný e, národný rámec, e, v rámci ktorého budú prebiehať tieto kontroly, tak aby boli zaručené presné úlohy a právomoci týchto policajných pracovníkov, ale tak, aby to bolo tiež v súlade so šengenským kódexom. Jedna z hlavných víziev tohto návrhu e, na proporčné policajné kontroly sa týka toho, že tieto policajné kontroly poskytujú istú flexibilitu, ale môžu trošku zastrieť to, čo je a čo nie je ekvivalentné k hraničným kontrolám a, a čo skutočne splňa parameter proporčných policajných kontrol. Ak ich je totiž príliš veľa, tak v skutočnosti to splňa všetky atribúty e, hraničných kontrol. Štúdia uvádza, že v súčasnosti neprebieha a pravidelné monitorovanie týchto kontrol a preto by bolo veľmi užitočné získať jasný prehľad o E, miere týchto kontrol, koľko presne e, takýchto kontrol prebieha, teda nejaké štatistické údaje a tiež e, kto presne sa kontroluje a z akých dôvodov. My tiež navrhujeme, aby sa využil šengenský informačný systém ako nástroj na monitorovanie rozsahu týchto policajných kontrol v EÚ. Tiež sa e, intenzite diskutuje o terapirabilite, o databázach, e, pričom na mieste je otázka, kto má prístup k čomu a e, s akým cieľom. Obmedzenie účelu je ten hlavný nosný princíp a tiež ochrana súkromia. Jeden z problémov týchto databáz je v tom, ako zachovať dôveru medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, ale tiež e, na úrovni migračných azylových orgánov, ktoré nejako nesúvisia s činnosťou polície. Teda či budú aj nevkladať informácie v prípade, že nebudú vedieť, kto k ním získa prístup a za akým účelom. Teda naozaj e, je to tak, že interoperabilita prinesie ešte viac nedôvery v Schengene. V súčasnosti e, sa intenzívne diskutuje o mechanizmoch sťažností pri konkrétnych kontrolách, údajov databázach, dajme tomu v Eurodaku alebo v šengenskom informačnom systéme. Je tam možnosť ťažnosti v prípade, že osoba má pocit, že táto kontrola nie je primeraná, alebo keď chce získať prehľad o tom, aké údaje sa kde presne budú ukladať, alebo keď chce požiadať o nápravu. Mm. Ešte tu chýba jeden ďalší faktor, a to sa týka Európskej pohraničnej pobrežnej hliadky. My zdôrazňujeme že toto je jeden veľmi významný pozitívny prvok, eh, ktorý sa zaviedol vzhľadom na krízu, ku ktorej došlo a tiež v našom výskume zdôrazňujeme význam európskych pohraničných pobrežných liedok, aby sa to zachovalo v profesionálnej eh, rovine, tento prístup, ako sa stavať k hraničným kontrolám. V našom výskume tiež vidíme, ako prítomnosť Frontexu zaistuje, aby eh, priama kontrola s národnými e, úradníkmi e, prebiehala čo najefektívnejšie, tak aby sa dodržiavali aj v praxi e, princípy Šengenského kódexu. Ešte stále aj Frontex pomenúva nové výzvy, to priamo súvisí aj so závislosťou tejto agentúry od členských štátov. Ešte stále je tam veľká miera závislosti aj na úrovni Európskej pohraničnej pobrežnej hliadky. V skutočnosti ide o disintegrovaný priestor rôznych aktérov, domácich aj externých. Musíme sa teda realisticky stavať k tomu, čo môžeme očakávať od tohto novo zostaveného Frontexu. E, tiež by sa tým dalo vyriešiť mnoho e, problémov. Súvisí to okrem iného s mechanizmom sťažnosti na úrovni Frontexu. To ešte stále nie je v nezávislej rovine. Možno by sa malo vynaložiť ďalšie úsilie, aby úradník pre základné práva mal väčšiu nezávislosť, e, aby mal väčšie právomoci, schopnosti preveriť, ako sa činnosť Frontexu v praxi, v praxi opiera o základné práva. A neposlednom rade sme sa zamerali aj na e, hraničné ploty a múry a boli sme veľmi prekvapení, že dochádza k akémusi domino efektu v tomto smere a tiež kladieme otázku, nakoľko e, existuje kompatibilita týchto nových e, hraničných múrov a plotov, nielen s princípmi EÚ, tak ako on spomenul pán predseda na úvod, ale tiež nakoľko je to kompatibilné s šengenským hraničným kódexom a azylovým systémom. E, vidíme, že dochádza k nelegálnym postupom v niektorých krajinách v kontexte týchto plotov a múrov na hraniciach a preto odporúčame, aby sa tomu venovala väčšia pozornosť, keďže to môže podkopať legitímnosť e, európskej politiky v tejto oblasti. Teraz k záverom. Odporúčame, aby tento krízový prístup politickej oblasti sa už nevyužíval naďalej, najmä na úrovni ministerov, ministerstiev vnútra, aby sa zvrátila lisabonizácia Schengenu Áno, v Schengene je príliš veľa EÚ a to mimochodom aj vďaka Európskemu parlamentu ako spolulegislatívnemu orgánu, tým, že vznikol e, šengenský e, rozhodovací rámec e, inej rovine, ale to sa nemôže zvrátiť celé len z dôvodu akejsi krízy. Nemôžeme tým ohroziť všetky vydobité právne štandardy, ktoré sme tak pracne presadili. Naše závery sú ďalej také, že Schengen je eh, dostatočne odolný voči kríze. Možno problémom nie je samotný Schengen, ale eh, Schengen, eh, pardon, azylové aky. A teraz si musíme uvedomiť, že to aktuálne znenie Dublinského nariadenia ešte stále vychádza z neferového rozhodovania, neferového rozdelenia ehm, záťaže. Ak by sa to napravilo, tak by sa aj problém sekundárnych pohybov vyriešil. Nová azylová agentúra by mohla pritom pomôcť členským štátom, ako je napríklad Rakúsko, ktoré má problém vysporiadať sa so sekundárnymi pohybmi. Ďakujem za pozornosť. predstavili vaše názory Schengenu. Teraz som docel pán Bojanžovi, ktorý je eh, zástupcom z, eh, sa zastúpenia Rumunska pri EÚ. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Som skutočne veľmi rada poctený, že tu môžem dnes s vami byť a hovoriť tu za pána Viktora Negresku, ktorý je ministrom pre európske záležitosti. Veľmi tu chcel dnes byť, ale bohužiaľ nakoniec mu eh, to nebolo umožnené, keďže tu boli nejaké dôvody, ktorým nemohol zabrániť. Takže ďakujeme za to, že tu chcete hovoriť o tejto téme, ktorá je pre moju krajinu veľmi dôležitá. Schengenská oblasť je zásadným pilierom európskej integrácie a Rumunsko je pripravené túto oblasť posilňovať. Diskutujeme o budúcnosti Európy, tiež taktiež previazané s účinným Schengenom, šengenským priestorom. Toto je projekt, ktorý najlepšie ilustruje víziu európskej jednotnosti a preto budeme musieť zachovať a zároveň treba nastaviť rovnováhu medzi bezpečnosťou a slobodou pohybu. Ale tento cieľ môžeme dosiahnuť len pokiaľ e, budeme mať koordinovaný a jednotný šengenský rámec, ktorý bude zahrňať Bulgarsko a Rumánsko. Rumunsko bolo na európskej úrovni spolahlivým e, a angažovaným partnerom pomáhalo pri implementácii opatrení v súvislosti so šengenským priestorom, tak aby boli zachované vysoké štandardy. A v tomto zmysle by som chcel hovoriť o hlavných e, iniciatívach a opatreniach v Rumunsku, ktoré mali priamy dopad na vnútornú bezpečnosť e, na území EÚ a taktiež e, čím sme prispeli k práci európskych agentúr. Čo sa týka riadenia schengenského priestoru a vnútornej bezpečnosti v EÚ, Rumunsko spolu s so ostatnými členskými štátmi aktívne účastná na riadení šengenského priestora. Našim hlavným cieľom je zaručiť riadne fungovanie šengenského priestoru, aby to bolo prínosné pre všetky naše občanov. Treba zaručiť bezpečnosť. Rumunsko je jedným z najaktívnejších a najcennejších členských štátov, čo sa týka účasti v podobe vysielaných expertov zo všetkých členských štátov a vo všetkých oblastiach. Taktiež sme vyslali spoločne s Portugalskom napríklad v septembri 2017 najviac Eh, expertov. No a ďalej sme eh, plne implementovali nariadenie 458, ktoré mení eh, kódex pre šengenský priestor. Taktiež sme zaviedli systematické kontroly, ktoré sú zásadné preto, aby sa na zaručilo riadne fungovanie externých hraníc. Rumunsko je jeden z prvých, z prvých e, e, krajín, ktoré taktiež e, majú mm, informačný systém, poskytujeme informácie ohľadom e, incidentov na hraniciach a na hraničných prechodoch. Čo sa týka budúceho bezpečnostného rámca na európskej úrovni, Rumunsko silne podporuje prijatie a implementáciu balíčka e, o inteligentných hraniciach, taktiež európsky systém informácií a autorizácie, taktiež zaznamenávanie údajov o pasažierov a taktiež má mandát EULISA. Taktiež Rumunsko po Francúzsku bol druhým členským štátom, ktoré vytvoril, ktorý vytvoril národné PNR a až do tej doby, než padne, naše, padne rozhodnutie o našom pristúpení do e, šengenského priestoru, tak je treba vytvoriť právny rámec, ktorý Rumunsku a Bulharsku umožní e, implementovať e, bezpečnostné nástroje, tak aby to všetko prispelo k architektúre vnútornej EU bezpečnosti. A vďaka nášmu spoločnému úsiliu sú naše vonkajšie hranice bezpečné a dobre ošetrené je treba zaručiť samozrejme aj vysokú mieru bezpečnosti, aj slobody pohybu. No a v kontexte migračnej krízy Rumunsko taktiež sa zdieľalo, podielalo na zodpovednosti na európskej úrovni. Podľa rozhodnutia z roku 2015 Rumunsko um, môže prijať 4180 osôb a môže taktiež e, príjmať e, relokovaných sírskych utečencov z Grécka alebo Talianska. Doteraz sme z Grécka a Talianska prijali 728 osôb a bolo ich, e, alebo pardon, ponúkli sme viac než 1200 miest, to je jeden z najvyšších počtov zo všetkých členských štátov roku 2018 a 2019 Rumunsko bude naďalej sa zúčastňovať e, na presídlovacom úsilí na európskej úrovni. Čo týka prispievania k európskym agentúram, Rumunsko sa preukázalo byť veľmi aktívne. V roku 2016 Rumunsko najviac pristalo k misiám Frontexu, čo týka vysielaných expertov a zdostupneného vybavenia na európskej úrovni. V roku 2018 Rumunsko chce nadiele byť aktívne, aktívne prispievať a posielať e, ľudské zdroje aj vybavenie na externé hranice EÚ a tým pádom budeme rešpektovať naše záväzky, ktoré sme učinili v tejto oblasti. Taktiež prispievame konzistentným spôsobom e, k podpore e, krokov v rámci azylovej politiky, prispievame spolupráci agentúry, tým, že sme do agentúry EASO e, vysielali e, našich expertov, taktiež e, do Grécka, Talianska, aj Bulharska, predovšetkým v roku 2014-2017. No a tento rok sa na operačnom pláne pre Grécko, Cyprus a Bulharsko v rámci ASO chceme taktiež zúčastniť. Budeme sa venovať predovšetkým otázke zraniteľných osôb, výberu kandidátov pre presídlenie a taktiež pomoc pri e, skúmaní žiadosti o medzinárodnú ochranu. Čo sa týka teroristické hrozby, Rumunsko podporilo všetky opatrenia, ktoré, boli, e, ktoré mali pomôcť e, vytvoriť dobrý systém ochrany európskych občanov. Na, taktiež sme podporovali spoluprácu aj na európskej úrovni, aj s tretími krajinami A naši partneri zdôraznili, že spolupráca s našimi, s našimi orgánmi bola veľmi dobrá, predovšetkým čo sa týka boja proti zahraničným bojovníkom a tak ďalej. No a je jasné, že prinašame pridanú hodnotu pri konsolidácii šengenského prístoru a taktiež pri vytváraní európskej internej bezpečnosti. My e, pomáhame posilniť bezpečnosť v celej Európskej únii. Komisia vždy hovorila, že Rumunsko a Bulharsko splňajú všetky kritéria pre vstup do šengenského priestoru. a Európsky parlament by tento krok podporil a ja by som chcel povedať, že sme veľmi vďační aj Komisia parlamentu, že nás podporujete v našich snahách e, o vstúpenie do šengenského priestoru, zatiaľ čo vedieme neustály dialog. Komisia zdôraznila dôležitosť zapojenia Rumunska, Bulharska do šengenského prístoru, pretože len pokiaľ budeme jednotní, tak môžeme zaručiť silný šengenský prístor. Avšak naďalej naradení jednomyselnosť ohľadom eh, vstupu do šengenského prístoru Rumunska Bulharska. Napriek tomu, že potrebné podmienky už boli splnené a taktiež sme úspeli eh, vo všetkých hodnoteniach náš prístup do šengenského priestoru by mal byť vnímaný ako e, posilnenie tohto priestoru a jeho, jeho lepšia konsolidácia. Bol by to dobrý politický signál ohľadom schopnosti šengenského projektu. Dámy a páni, Rumunsko je naďalej angažovaným štátom, čo týka účasti na európskom projekte a my sme jasne proeurópsky. Akýkoľvek scenár je proti ambíciám, hodnotám a záujmom, ktoré veríme a ktoré sme e, vždy podporovali. Naďalej budeme e, postupovať zodpovedne a solidárne a uznávame, že si nemôžeme dovoliť nejaké ohrozie našej bezpečnosti a bezpečnosti európskych občanov a veríme, že všetci zúčastnení aktéry si budú vedomi toho, že je potrebné e, rozšírenie Schengenu čo najskôr implementovať. Očakávame čoskoro pozitívne rozhodnutie ohľadom nášho spisu a veríme, že všetci vedia, že sme plne zaangažovaní a že chceme podporovať európske hodnoty. Ďakujem. Ďakujem pán Bojlandžu za to, že ste nám predstavili aktuálne informácie z tejto oblasti a teraz bude hovoriť pán Garkos Eulisa. Ďakujem, pán predseda. Dobré popoludne, vážené dámy a páni. Ja by som na úvod chcela pripomenúť povedal sa pred 20 rokmi povedal, je len jedna Európa a ja som ju videl z okníka lietadla. On myslel asi hlavne Schengen, ale táto veta sa dá zrejme aj na celý európsky kontinent. A neexistuje lepší symbol európskej jednotnosti než Schengen. Ale schengenský prístup nie je len zásadným pilierom európskeho projektu. Je to taktiež ambiciózny systém spolupráce a solidarity medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami a zaručuje sa tam sloboda pohybu osôb a tovaru. Bežní občania takmer Schengen nevnímajú a nevedia, čo to znamená na operatívnej úrovni, komplexné administratívne kroky, taktiež e, technologické aspekty, aby sa zaručilo plynulé fungovanie šengenského priestoru. A sloboda pohybu je jedným z hlavných výdobytkov vnútorného trhu a Pretože, čo sa týka ekonomických turbulencií, tak tam musíme zaručiť slobodu pohybu, aby sa zaručilo plné využívanie európskeho potenciálu. Mobilita je jedným z hlavných motorov e, rastu čo sa týka našej situácie, lebo máme globálnu e, hospodárskú súťaž a poskytuje výhodu európskym podnikom. No a zároveň Schengen e, čeli určitým výzvam, musí byť naďalej otvorený, ale zároveň musí zostať bezpečný. A aby sme adekvátne zareagovali na naše výzvy, tak musíme uznať, že prechádza zmenami. Predovšetkým je tu proces sú tu procesy, ktoré nemôžeme od seba oddeliť a zároveň riadne fungovanie Schengenu absolútne závisí od riadnej výmeny informácií a preto My potrebujeme e, zaručiť e, riadne fungovanie IT systému na európskej úrovni. Európa v tomto zmysle už urobila veľa. Schengenský informačný systém bol hlavným, e, hlavným kompenzačným opatrením pre kontrol na vnútorných hraniciach a nadalej ním je. Schengenský informačný systém je najmocnejším IT systémom v Európe a e, skutočne sa veľmi využíva na policajné účely, na mm, účely kontrol na hraniciach. No a systém SIS 2 e, si za e, do obdobie svojho fungovania zažil viac než 5 miliard razov, kedy bol využitý. A Taktiež v roku 2017 nám údaj zatiaľ ukazujú, že e, nárast e, miere použitia je asi 20 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. A takmer 80-80 sa jednalo o hľadanie konkrétnych osôb. Schengenský informačný systém bude v oblasti riadenia hraníc a vnútornej bezpečnosti naďalej prinašať pridanú hodnotu. Rovnako tak systém e, informácií o vízach, ten už funguje asi dva roky. Máme tam e, biometrické kontroly cestujúcich na, e, do šengenského priestoru. Zatiaľ v tomto systéme máme viac než 52 miliónov žiadostí o vízum. Taktiež Eurodac zostáva najväčšou eh, platformou, ktorá je taktiež prepojená s eh, európskym azylovým systémom. Ale nadalej by sme mali byť účinní a tieto systémy mali cieli, eh, pardon, slúžiť svojim cieľom a svojim účelom a preto je veľmi dôležité zaznamenať pokrok a pokročiť smerom k finalizácii európskeho šengenského systému a taktiež systému pre Eurodac a toto je taktiež dôležité na migračné účely, na účely policajné a podobne. Implementácia e, systému ETIAS e pre vstup a výstup bude, teda tento systém prepojený s šengenským systémom a budú, tieto systémy budú prispievať ku kontrolám pri vstupe a výstupe. Ďalej e, tu máme otázku osôb z krajín, ktoré nepodliehajú vízovej povinnosti tu máme skutočne silný pozitívny účinok, taktiež treba povedať, že aby sme maximalizovali účinnosť týchto systémov a maximalizovali aj účinnosť Schengenu, by k týmto systémom mali mať prístup všetky členské štáty a mali by prispievať údajmi vysokej kvality. A v neposlednom rade je treba zaručiť hladké a účinné fungovanie Schengenu v budúcnosti a preto je treba mať obsiahle a účinné IT systémy, kde sa budú môcť riadne vymieňať informácie. A tuto máme navrh komisie pre interoperabilitu týchto systémov. Interoperabilita informačných systémov je otázkou, kde by Európska únia mala zaznamenať rýchlo pokrok a priniesť pridanú hodnotu, tým, že by sa maximalizovali aj prínosy národných systémov a mali by sa tam vymieňať údaje s tým, že sa budú rešpektovať práva na prístup a interoperabilita nie je o tom, že by sa duplikovali nejaké databázy alebo informácie, ale aby tieto boli účinnejšie a transparentnejšie využívané. Tieto systémy musia byť v budúcnosti interoperabilné a účinne využívané. Toto bude ďalší e, základný kameň pre Schengen do budúceho storočia. Misiou EU LISA je to, aby členské štáty a EU boli bezpečnejšie Naša agentúra sa stala dôležitým základným prvkom Schengenu a čistým prispievateľom k jeho bežnému fungovaniu a v nadchádzajúcich rokoch EU Liza bude naďalej plniť svoje úlohy, bude rozširovať svoju e, svoju, svoje účinkovanie, bude prispievať k Schengenu a zároveň naša agentúra bude plne e, plniť, plniť e, európske princípy na ochranu údajov. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Gorkov. I will now open the floor for the members. Ďakujem veľmi pekne, pán Garkov. A teraz, ak by si niektorí členovia a poslanci chceli um, sa prihlásiť do diskusie, nech sa páči. Um, nech sa páči, máte slovo, pani Grapini. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Um, za túto príležitosť. Ja by som ponajprv chcela poblahoželať organiz- za, k, organizovaniu, k zorganizovaniu tohto vypočutia. Um, áno, koncom minulého roku Európsky parlament prijal um, rezolúciu, kde žiadal radu a komisiu, aby podporili Rumunsko a Bulharsko pri vstupe do šengenského priestoru. To je len o to, že sú to tieto dve krajiny, ale preto, že splnili tieto podmienky vstupy. A teraz by som chcela poblahoželať pánu Karerovi k jeho prezentácii a mám na neho tiež otázku. Pán Carrera, povedali ste, že rozhodnutia by sa mali zakladať na fakto a nie na riziku. Ja pochádzam z podnikateľského prostredia a my, keď sa snažíme urobiť rozhodnutie na základe rizika, Keby sme toto nerobili, e, keby sme sa nerozhodovali na základe rizika, tak by sme nemohli, tak by náš biznis nefungoval. Takže čo vám môžem povedať ja, že v Rumunsku riziko teroristických útokov a ostatných javov, ktoré momentálne prevládajú v Európe, sú tieto rizika v Rumunsku veľmi malé, oveľa menšie ako v iných krajinách, ktoré sú proti vstupu Rumunska do šengenského priestoru. V Európskej únii sme už 10 rokov. Zaznamenali sme, si, zaznamenali sme veľkú podporu v Rumunsku pre Európsku úniu, ale momentálne toto nadšenie pre Európsku úniu klesá a bola som konfrontovaná veľmi citlivými situáciami, ako napríklad euroskepticizmus vzhľadom na Brexit. Čo teda chceme dosiahnuť našimi politikami? Mnohí ľudia sa ma pýtajú, prečo nie sme súčasťou európskeho šengenského priestoru, prečo nie sme členmi Schengenu. Nuž, áno, nie sme súčasťou Schengenu. A myslím si, že európsky zákonodarcovia by mali vydať spoločné rozhodnutie. A tiež si myslím, že je potrebné rešpektovať demokraciu. Áno, takže máme dnes toho na programe veľmi veľa a preto by som chcel požiadať kolegov, aby sa obmedzili na jednu minútku. A teraz pán Kueliu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne pánu Karerovi Áno, toto je aj vnímanie parlamentu. Schengen nie je problémom, Schengen je riešením, takže musíme sa pozrieť na tú zodpovednosť Dublinu a ostatných rozhodnutí. Ale Poprvé, vy ste hovorili o prepojení medzi šengenským mechanizmom a e, kontrolami na hraniciach Um, na začiatku čo ste urobili toto prepojenie, na základe čoho. No a potom komisia e, vydala, rozhod- vydala oznámenie o riadenie hraníc a no, čo si myslíte, je to príliš veľké toto riadenie e, hraníc, alebo z tohto návrhu vzíde niečo dobré? No a pokiaľ ide o Rumunsko, áno, um, máte pravdu, my sme na vás vyvíjali nátlak, vy ste si urobili svoje úlohy, máte pravdu a tento parlament vás nechce podviecť, ale problém je v tom, to je jednohlasnosť rady. Teda otázka je, Momentálne máme bulharské predsedníctvo a žiadame bulharské predsedníctvo, aby mm, tlačilo na niektoré materiály v rámci Schengenu. A vidíte tu nejaké pozitívne znaky toho, že by rada mohla zrevidovať svoje stanovisko a mohla ešte počas tohto predsedníctva umožniť vstup Bulharska a Rumunska do šengenského priestoru? Ďakujem pekne, pán Halao. Ďakujem veľmi pekne pekne, pán predseda. Ja mám pripomienku a otázku na pána Karéru. E, áno, máme tu potrebu spoločného európskeho asilového systému, ako aj automatické relokácie a e, sekundárne pohyby žiadateľov o azyl. Toto vyhlásenie, je to reálne? E, napríklad, že tie sekundárne pohyby, e, už niektoré krajiny z hľadiska týchto žiadateľov o azyl sú atraktívnejšie ako iné. A keď ich teda relokujeme do nejakej krajiny, kde nechcú byť. Oni túto krajinu opustia a pôjdu tam, kde chcú byť a využijú tieto otvorené hranice. Takže podľa mňa je tu len veľmi málo alternatív na kontrolu vnútorných hraníc, ak chceme kontrolovať sekundárne a iné pohyby. Tiež ste povedali, že je už na čase pre všetky členské štáty, aby sa vrátili do normálu. Myslím, že ste mali na mysli tie e, kontroly na hraniciach a ich odstránenie čo najskôr. No už toto, tieto kontroly, to nie je problém sám o sebe, to je reakcia na tie problémy, ktoré sme mali. A my tieto kontroly na hraniciach nerobíme len tak e, pre srandu králikov, my to <laughs> robíme preto, lebo mm, tu veci nefungujú. Ďakujem veľmi pekne, slovo má pán Radev. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda, predseda vážené dámy a páni rozšírenie šengenského priestoru tak, aby e, tam bolo aj Rumúnsko a Bulharsko. To už bolo predmetom viacerých diskusí v parlamente a komisia opakovane povedala, že tieto dve krajiny splnili všetky technické kritériá, ktoré sú jedinými právnymi kritériami pre vstup. Bulharsko splňa šengenskú legislatívu, využívame systém SIS a začiatkom roka rada prijala rozhodnutie na umožnenie 100% prístupu uznávania šengenských víz, využívame ETIAS. E, takže v podstate Bulharsko a Rumunsko de facto sú už členmi, avšak Keďže niektoré členské štáty namietali, nie sme plnými členmi a naozaj je to trošku smutné, keď umožňujeme politikom, aby bránili vykonávaniu práva. Naposledy sa konala misia Libe do Bulharska. Poslanci mali možnosť sa presvedčiť, ako sú kontrolované bulharské hranice, ako chránime externú vonkajšiu hranicu. No a tento rok by sme mali byť schopní e, si pogratulovať k vstupu do šengenského priestoru. Hm. Pani Ekstrom, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. Naozaj ma veľmi teší, že sme tu všetci na tomto vypočutí. Je to pre nás naozaj vynikajúca príležitosť. Ja som bola spravodajkyňou pre Dublinské nariadenie a pán Carrera, naozaj s vami plne súhlasím že toto je výsledkom zlyhania tohto európskeho azylového systému, ktorý nás dostal do tejto situácie. Ja som si čítala to hodnotenie Švedska v tomto ohľade a vidíme, ako členské štáty využili príležitosť toho, toho, tej nejasnej situácie medzi azylom a bezpečnosťou. Takže sa zaviedli tieto kontroly na hraniciach vďaka e, týmto, tomuto azylovému systému a e, teraz sa to zmenilo na bezpečnosť a tento nový dabilový systém sa zakladá na e, stálom umiestnení, nie relokácii, nie presídlení, ale na usídlení a, a mm, musíme, mm, my, nám sa podarilo nám sa podarilo zlúčiť 5 veľkých skupín, čiže 75 členov a ja som vykonala, ja som sa zúčastnila 23 tieňových E, stretnutí a rada sa tam nikdy nezúčastňuje, takže ja naozaj súhlasím s tým, že ministri sa musia dohodnúť, musia sa z tohto krízového módusu presunúť k tvorbe politiky, ale čo môžeme urobiť, keď nemajú protiajšok? Môžete mi prosím tuto napomôcť a e, zasobiť ma muníciou do nasledovných bojov. Áno, ďakujem pekne, pán Demera. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Len pár vecí chcem povedať. Takže budúcnosť musí byť mocná a taktiež sloboda tranzitu alebo e, pohybu musí byť posilnená, zaručená a kontroly musia byť dočasné, obmedzené časovom. Druhá vec. Bulusko aj Rumunsko by mali byť súčasťou Schengenu mať plné práva, pretože už e, splnili náročné e, kritéria. Tretia vec, ktorú chce podať e LISA, DIS, this SIS a Eurodac a vstup, výstup ETIAS máme, ale chýbajú nám ešte ECRIS a PNR. A LISA po dvoch legislatívnych návrhoch v oblasti interoperability, tak ako to oznámil komisár King, už by bola kompletná, ale by bola nekompletná v oblasti bezpečnosti, pokiaľ sa ECRIS a PNR nebude integrovať. To je všetko. Ďakujem. Thank you very much. Ms. Valero, please. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Budem hovoriť po švedsky, takže prosím, nasadte si sluchatka. Vo Švedsku sme mali medzi našimi norskými krajinami bezvízový a bezpasový E, bezpasový styk medzi rokmi 1900 až 1914. Počas prvej svetovej vojny sa opäť zaviedli pasy a potom bola založená Nordická pasová únia. My sme od 90. roku nepotrebovali žiadne pasy, keď sme chceli cestovať do týchto severských krajín. To platilo pre všetky severské krajiny, ale dnes situácia vyzerá inak. Vo Švedsku sme si zatarasili hranice na určitú dobu a keď napríklad e, z Kodane chcete ísť mostom do Malmö a ja som bola veľmi často v Južnom Švedsku a to je niekedy jednoduchšie e, ísť do Kodane ako medzi Švedskom a Dánskom tam a naspäť e, pretože teraz môžem konštatovať, že musíme mať pas, keď chceme ísť do Švédska, ale zase to nie je také prísne ako na začiatku, keď napríklad cestujem do Štokholmu a tam nastupujem do lietadla, tak e, tam som nikdy nepotrebovala pás. A teraz, keď chodíme do Štrasburgu, akože aj chodíme každý mesiac, teda keď letíme do Štrasburgu, tak pri príchode do Frankfurtu sa musíme preukázať pasom, ale keď prídem do Frankfurtu autom, tak ma nikto nekontroluje z e, Frankfurtu do Francúzska. Čo to vlastne robíme? Robíme kontrolu hraníc, ale len v určitých oblastiach a to je naozaj trošku divné pre Európu. Eh, hovorila som už pomerne dlho, prepačte, ale eh, čo by ma naozaj zaujímalo je, ako vyzerá, ako by mala vyzerať aktualizácia systému, pretože sú tu určité rizika, ktoré platia aj naďalej a preto tieto lehoty by sa mohli aj predlžiť. Ďakujem pekne, pán Pavarov. Ďakujem veľmi pekne. Ja som inžinier a ja sa pridržam faktov, takže naozaj je to veľmi dôležité, tento prístup cez Bulharsko, teda ten prístup Bulharska a Rumunska a Vyjadrili sa k tomu aj kolegovia. Vy ste povedali, že 5 e, členských štátov plus Francúzsko, oni musia chrániť interné hranice a myslím si, že máte pravdu, pretože keď sa pozrieme na ten e, osobitný výbor pre Schengen, musíme ukončiť tieto práce a musíme sa vrátiť späť k jednotnému šengenskému priestoru, ale e, od roku, od, od dávno už Bulharsko a Rumunsko splňajú tieto kritéria pre vstup, to je jednoducho pravdou. A za bulharského alebo najneskôr rumunského predsedníctva by sme to mali ukončiť a zrealizovať, um, pretože potom sa to bude musieť predložiť na Európsky súdny dvor, aby ten rozhodol, kto je v práve, pretože toto má negatívny dopad na imič Európskej únie, keď mm, to nie je len mm, mobilita v Európskej únii. To my sme tu ako občania druhej triedy, ako podľa toho, ako vy k nám pristupujete. To je jedna vec. A druhá vec je, za posledné týždne komisia povedala, že Bulharsko je lepšie pripravené ako Rumúnsko a možno Rumúnsko by nemalo vstúpiť, Bulharsko by mali Nuž, Rumunsko a Bulharsko začali v roku 2007, keď vstúpili do Európskej únii, e, mali taký imič páru. Na nich sa pozeralo ako na partnerov, na pár a teraz sa začínajú tieto diskusie o ich rozdelení. Myslím si, že to nie je zdravé, že by sme k nim mali pristupovať rovnako a že by sme im mali e, priznať rovnaké práva. Ďakujem veľmi pekne a posledná otázka, pán Rademov. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda, vážení kolegovia. Budúcnosť Európskej únii závisí od našej solidárnosti a jednomyselnosti. Pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko, tu je nedostatok solidarity, máme tu dvojaký prístup. Tieto krajiny sú z technického hľadiska veľmi dobre pripravené na vstup do šengenského priestoru, ale ich e, členstvo je v nedohľadne. A to je neférové. Je to neférové uplatňovať takýto dvojaký prístup a je to neprípustné, že neuznávame to, čo tieto krajiny dosiahli. Bulharsko dokázalo že urobilo veľmi veľa a že veľmi dobre postupovalo v migračnej kríze a tiež veľmi dobre chránili vonkajšiu hranicu Európskej únie. Teda rada musí vydať to správne rozhodnutie na to, aby umožnili vstup Bulharska a Rumúnska do šengenského priestoru. My chránime vonkajšiu hranicu a toto je veľmi dôležité. Dôležité je, aby sa tieto dve krajiny stali členmi šengenského priestoru. Takže teraz by sme prešli na druhý panel. Máme každý dve minútky, takže prosím buďte veľmi koncentrovaní. A začneme pánom Karerom. Pán Karera, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, veľmi pekne ďakujem za všetky otázky a pripomienky, ktoré som si veľmi vážil. Takže aby som ručne zareagoval, v tejto štúdii my sme sa zamerali na hodnotenie rizika hodnotiaceho mechanizmu Schengenu. To nie je buď alebo. My sme povedali, že ten návrh komisie je veľmi dobrým spôsobom na to, aby sme mali určitú takú skúšku toho, čo sa deje. To samozrejme vítame. A teda v tomto hodnotení sú aj členské krajiny, ale toto je v rukách členských štátov, či zavedieme znovu tieto e, interné kontroly. Preto teda máme túto metódu šengenského hodnotiaceho systému, aby sme mali ohlásené a neohlásené navštevy a tu navrhujeme, aby sa toto operacionalizovalo, aby sa toto realizovalo častejšie, aby sme videli, čo sa na tých hraniciach deje, aby sme videli, či či je to proporcionálne, um, aby sme Schengen mali uh, dostatočne bezpečný. No a potom sú to rôzne prvky, ktoré nás privádzajú do tejto dočasnej alebo prechodnej fázy medzi článkami 25 a 45 a tu sa snažíme respektíve legalizovať súčasnú situáciu, avšak tkvú v tom aj rôzne rizika, e, pretože takéto e, hodnotenie momentálne nie je zákonné. Čiže ako hovoríme, je najvyšší čas, aby tieto krajiny pokračovali v kontrolách. E, ministri vnútra alebo ten spôsob, ako sme odhadovali postup do budúcnosti, je taký, že veľa relevantných členských štátov trvalo na tom, aby sme znovu zaviedli interné kontroly na hraniciach, teda kontroly na interných hraniciach. A oni mm, mm, teda mm, si to musia viacej vážiť a E, tu sú rôzne implikácie toho, čo sa deje. My súhlasíme s hodnotením komisie, že tento argument sekundárnych pohybov už je prekonaný, ale je tu e, spoločné chápanie toho, že kríza je prekonaná, že musíme ďalej pracovať na tomto spoločnom azylovom systéme. Máme tento, ten mechanizmus prideľovania, aby sme zabezpečili, že všetky členské štáty dodržiavajú to, čo už existuje existuje, ale tiež musíme zaviesť nový systém a tu sú aj ďalšie možnosti, alternatívy a parlament na tomto pracuje aby sme e, sa posunuli až za logiku dublinského systému. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, Pán Bujančov, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja by som sa chcel poďakovať za všetky pripomienky, ktoré tu odzneli zo strany členov výboru, teda tento prístup do šengenského priestoru. Vieme, že parlament toto podporuje, ako som povedal, že situácia dozrela, sú tu tri hlavné princípy, áno, teda za, t, t, t, t, z, už z princípu, už zo zásady. Áno, všetky uh, požiadavky sú splnené, takže my naozaj máme právo, aby sme boli členmi šengenského priestoru. Tá druhá vec to je záležitosť posilnenia šengenského priestoru a tiež sme povedali, že spoločne sme silnejší. Aby som použil logo bulharského predsedníctva v jednote je sila a my teda posilňujeme šengenský priestor tým, že sme zjednotení. A samozrejme, keď pustíme Bulharsko a Rumunsko do tohto priestoru, tak sa posilníme, ale toto je aj funkčnosť. Tým e, zabezpečujeme e, e, bezpečnosť, teda keď konáme ako členovia šengenského priestoru. My sme naozaj už značne prispeli a aby som len zareagoval na niektoré z otázok, na otázku pána Kuela, e, pozitívne e, tie, tie, tie kladné signály. Áno, my ako diplomáti musíme byť optimisti, my, to je našou povinnosťou hľadať pozitív stránku veci, musíme všetko vidieť pozitívne. A my reprezentujeme mm, Európsku úniu a musíme diskutovať so všetkými členskými štátmi. My sa domnievame, že sme dostatočne vyargumentovali e, potrebu nášho členstva. Domnievame sa, že sme pripravení. Už sme sa snažili aj členským štátom dokázať, že poskytujeme šengenskému priestoru bezpečnosť. Tiež prispievame aj k reforme a k posilneniu šengenského priestoru. Domnievame sa preto, že by toto bolo pozitívnym znakom aj do budúcna. Ďakujem.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 I will move to the second so, session. Okay, we'll start with the second. So. Okay, then we're moving to the second session, if I understand yes. correct. We're going to be moving now to the uh, assessment of the functioning of the Schengen area. Takže teraz uh, sa budeme v druhej časti venovať uh, fungovaniu, vyhodnocovaniu fungovania šengenského priestoru. Perfect. Prosím. So yeah, next we have Mr. Mordieu, Mr. Mikko Simola, and Mr. Fabrice. Now we're calling, on, we're calling on the podium to keep on with the second session. Takže pristupujeme k druhej časti. Najskôr pán Simon Mordiu, ktorý je zastupcom generálneho riaditeľa z Európskej komisie. Potom pán Mikko Simola, ktorý je radcom pre vnútro a spravodlivosť e, v mene fínskej vlády vystúpi a pán Fabrice Ležery, ktorý je výkonným riaditeľom Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Well, Yes, as we said, we're moving now to the uh, second part of this hearing. Please welcome to Srdečne tým e, to ešte raz vítam, pána zastupcu grand pána Movius Degi Home, ďalej výkonného riaditeľa pána Ležériho. Srdečne vítame aj vás a tiež radcu Mika z z stále zastúpenia Fínska, ktorý je radcom pre vnútro spravodlivosti. Teraz sa zameriame teda na aktuálny stav šengenského priestoru, najmä sa zameriame na zistenie a taktiež uplatňovanie mechanizmu hodnotiaceho systému Schengenu. Začíname tým, že sa zameriame na um, hodnotiaci mechanizmus. Pán Mordiu, vy dostanete slovo na 10 minút a potom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 o tomto mechanizme. Na úvod by som rád dôraznil, že e, šengenský priestor je jeden z hlavných e, výdobytkov Európskej únie. E, pán komisár sa ešte vyjadri aj k budúcnosti, ale tiež je to oblasť, ktorá bola pod veľkým tlakom v posledných rokoch. Komisia sa snaží vrátiť situáciu do normálu. Myslím, že predpokladom preto je predovšetkým dôvera medzi členskými štátmi, inštitúciami a občanmi. Upozorujem na to preto, že si myslím, že je to najvýznamnejší nástroj na budovanie dôvery a síce práve mám na mysli tento hodnotiaci mechanizmus Schengenu. Som veľmi vďačný pánu Koejovi a ostatným členom tejto eh, dohľadnej skupiny. Aj vy potvrdzujete, že tento mechanizmus funguje. Hodnotiaci mechanizmus Schengenu funguje už zhruba 3 roky v praxi a vďaka tomu máme, predpokladám, dostatočné poznatky o tom, čo funguje, čo nefunguje. Chcel by som na úvod uviesť niekoľko faktov. Za tri roky sa nám podarilo absolvovať 85 hodnotiacich ciest a taktiež 85 správ sme prijali. Každá cesta, každá misia zahrňa expertov z, z, 8, z 8 krajín, taktiež dvoch expertov z komisie a taktiež pozorovateľov z agentúr, nielen Fabrisové agentúry, ale ďalších agentúr, ktoré zohrávajú významnú úlohu. V rámci tohto mechanizmu e, sa snažíme orientovať e, na to, aby sa členské štáty hodnotili v šiestich rôznych oblastiach každý rok. To sa týka riadenia externých hraníc, tak ďalej spoločnej vizovej politiky, šengenského informačného systému, politiky návratov, policajných operácií a ochrany údajov. A tiež e, sa snažíme okrem ohlásených e, hodnotení a návštev využívame aj neohlásené hodnotenia, ktoré môžu priamo na mieste vyhodnotiť plnenie šengenského aký v členských štátoch. Jeden z cieľov tohto hodnotiaceho mechanizmu je overovať aj to, či sa plnia nevyhnuté podmienky na e, dosiahnutie všetkých aspektov šengenského aký pre, aj pre krajiny, ktoré sa snažia stať súčasťou šengenského priestoru. A to dobre nadvezuje na predchádzajúcu diskusiu. Komisia sa už e, dlhodobo vyjadruje, že e, Rumunsko a Bulharsko plnia kritéria. V poslednom roku tiež úzko spolupracujeme aj s Chorvátskom. Prebehlo viacero hodnotiacich návštev v priebehu roka 2016, 17 a dúfam, že sa onedlho v blízkej budúcnosti snáď dopracujeme k pozitívnemu odporúčaniu komisie, že Chorvátsko tiež bude pripravené stať sa súčasťou Schengenu, aj keď e, samozrejme rada o tom musí v končnom dôsledku rozhodnúť. Myslím si, že v posledných troch rokoch sme dosiahli významný pokrok v zlepšovaní kvality a uniformnosti hodnotenia a to vďaka tomu, že naše správy sú stručnejšie, kvalitnejšie. Myslím, že tiež eh, máme eh, štrukturovanejšie eh, následné postupy. Po našom hodnotení teraz sa snažíme tiež zahrňať aj hodnotenie politiky návratov do tohto všeobecného hodnotenia. V posledných mesiacoch sme to najmä využívali, tiež sa nám podarilo zaviesť kombinovanú misiu, e, ktorá zahrňala hodnotenie externých hraníc. Tiež do toho zapájame aj agentúry ako Europol, agentúru pre základné práva, pre pohraničné pobrežné hliadky a taktiež e, tie nehlásené návštevy, aj to je veľmi prínosné. Okrem toho sa tiež angažujem v oblasti eh, vzdelávania, školení. Eh, tu agentúry poskytujú poradenstvo všetkým aktérom, ako sa má vykonávať toto hodnotenie, ako sa majú písať správy, ako dosiahnuť, aby tieto eh, hodnotenia boli koherentnejšie, štandardizovanejšie. Fabri sa zrejme ešte vyjadrí k zraniteľnosti. Ja by som rád v mene komisie zúraznil, že podľa mňa tento mechanizmus hodnotenia Schengenu a tiež hodnotenie zraniteľnosti ako významné navzájom sa doplňujúce prvky z hľadiska hodnotenia kvality šengenského systému. Myslím si, že do veľkej miery v podstate sú to dve strany tej istej mince. Fabris eh, s nami spolupracuje na tom, aby sme mali plne eh, funkčnú interoperabilitu medzi týmito oboma stránkami agentúry aj komisia sa snažia úzko spolupracovať, tak aby sme mohli v plnej miere využívať synergie medzi týmito dvoma nástrojmi. Teraz by som sa vzhľadom na krátkosť času rád eh, vyjadril k zisteniam, ktoré sme opakovane skonštatovali, kde sú tie hlavné problémové oblasti pre členské štáty. Pokúsim sa to rozdeliť na jednotlivé politické oblasti. Keď sa pozrieme, dajme tomu, na oblasť eh, riadenia externých hraníc, tu máme dočinenia s troma rôznymi druhmi hraníc, teda pozemská hranica, pozemná hranica, morská hranica a taktiež vzdušná hranica. Tu e, vidíme, že nie vždy e, sa zaujíma spoločný prístup, integrovaný prístup k riadeniu hraníc. Niekedy vidíme, že dochádza k problémom v spolupráci medzi jednotlivými orgánmi a to by sa malo zlepšiť. Taktiež chýbajú pracovníci v riadení hraníc, E, chýbajú zdroje, nevždy sú títo pracovníci dostatočne kvalifikovaní, vyškolení a tiež by sme privítali e, prístup viac založený na určovaní rizika, tak aby sa určilo, kde presne by sa mali vykonávať kontroly na hraniciach, kde by sa mal tento proces intenzívniť. A čo sa týka konkrétnych hraničných kontrol, jeden z hlavných nedostatkov, ktoré sme viackrát zistili, spočíval v tom, že podmienky vstupu na kontrolu príslušníkov tretich krajín nie vždy sú v plnej miere vykonávané, nie vždy sa optimálne využívajú všetky dostupné databázy. Ukázalo sa to aj na príklade identifikácie možných zahraničných teroristických bojovníkov. K tomuto pristupujeme s veľkou serióznosťou. V oblasti policajnej spolupráce často dochádza k nedostatkom ktoré súvisia s vytvorením e, národných rizikových analýz so e, strategičnou dimenziou. Tu vidíme ešte naliehavú potrebu ďalšieho školenia a pracovníkov a taktiež prehlbenú spoluprácu. S Ďalším nedostatkom v tejto oblasti je tiež nedostatok priamého prístupu k databázám a tiež k spoločnému systému analýzy prípadov. Tiež by boli radi, keby sa viac využívali operačné nástroje, ako napríklad spoločné policajné operácie a podobne v eh, kontexte šengenského informačného systému sú hlavné nedostatky najmä v oblasti zverejňovania údajov SIS, teda na úrovni policajných eh, a pohraničných eh, zložiek nevždy sú tieto údaje pre nich podávané v straviteľnej, použiteľnej forme, tiež kopie národné kopie SIS. E, niektoré vyhľadávacie funkcie sa nedostatočne využívajú na národnej úrovni, čiže sú nedostatky v vyškolovaní e, koncových užívateľov. A teraz štvrtá oblasť, to sa týka vízovej politiky. Tu často vidíme, že aby som najskôr spomenul to pozitívne, či e, sa pozorne analýzujú žiadosti o víza, či sa vyhodnocuje za každým aj riziko. V kontexte migrácie vo všeobecnosti sme zistili, že toto prebieha uspokojivo vo všetkých prípadoch. Zaznamenali sme veľmi málo nedostatkov či problémov v tejto oblasti, ale opakovane sa ukázalo, že niektoré postupy pri vydávaní víz sa dosť zásadne odlišujú a to spôsobuje riziko a tiež to umožňuje e, zvolený výber e, krajiny, kde sa žiada o azyl. Tiež nedostatky pracovníkov. aj toto sme zistili. V oblasti návratov je hlavným problémom nedostatok štatis- dostatočne dôveryhodných štatistických údajov a tiež to, že systémové vydávanie o rozhodnutí o návratov pre príslušníkov tretich krajín sa nevždy naložte plní na úrovni členských štátov. A tiež sú dosť zásadné rozdiely pri vydávaní e, zákazov vstupu pre príslušníkov tretich krajín, ďalej pravidla zadržiavania s cieľom stiahovania jednotlivcov aj tu sú dosť veľké odlišnosti medzi členskými štátmi a niektoré členské štáty okrem toho nepríjmajú dostatočné opatrenia na to, aby sa plnili rozhodnutia e, v plnej miere v praxi. Na budúci rok sa na toto chceme viac zamerať pri hodnotení funkčnosti Schengenu, aby sme viac presadovali reformy. E, ďalej, čo sa týka ochrany údajov, váš výbor e, sa na túto oblasti zameriava. Osobitne tu nám e, chýbajú dostatočne nezávislé prístupy k ochrane údajov, taktiež orgány nedostatočne navzájom spolupracujú. Nie vždy sú dostatočne poskytované informácie o právach jednotlivcov pri spracovaní údajov. Čo teda ešte je možné napraviť? Myslím si, že my e, by sme mali zlepšiť e, respektíve skrátiť to trvanie hodnotiaceho procesu. Niekedy to trvá dokonca viac než rok. Tým sa vyvodia závery. Niekedy sú súvisí s požiadavkami, ktoré stanovuje nariadenie, teda budeme musieť skôr alebo neskôr prepracovať možno nariadenie, či by sa konania, ktoré stanovuje nariadenie, mohli nejakým spôsobom zjednodušiť. Um, zatiaľ hľadáme nejaké interné riešenie, aby sa celý proces urýchlil. A ešte na záver by som raz zúraznil, že členské štáty podľa mňa sa tiež musia o mnoho viac snažiť zlepšiť fungovanie tohto mechanizmu. Niektoré krajiny pristupujú k tomto hodnoteniu a k odporúčaniam s veľkou serióznosťou, snažia sa naprávať veľmi rýchlo nedostatky, ktoré uvádzame v našich hodnoteniach. Niekedy mám a dojem, že nie všetky krajiny e, k tomu pristupujú dostatočne seriózne a buď meškajú s prekladaním svojich akčných plánov, alebo prekladajú akčné plány, ktoré sú príliš nejasné a e, lehoty na nápravu sú príliš dlhé to má dopady nielen pre daný členský štát, ale pre všetky ostatné členské štáty tiež. E, na záver, úplne posledná poznámka. Schengenský priestor bude silným e, priestorom len keď všetky e, zúčastnené krajiny budú dostatočne silné. Myslím si, že je našim spoločným záujmom, aby každá krajina prijala všetky potrebné opatrenia, aby sa zlepšilo plnenie šengenského aky. A preto si myslím, že v tomto kontexte E, tento hodnotiaci mechanizmus Schengenu je veľmi prínosným nástrojom. Ďakujem pekne, pán Mordiu. Teraz pokračujeme. Práve preto, že tento hodnotiaci mechanizmus Schengenu je spoločnou pravomocou komisie a členských štátov, pán Simola nás teraz bude informovať o fungovaní tohto mechanizmu z pohľadu svojho členského štátu. Máte 10 minút. Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, najskôr by som rád povedala, že som veľmi rád, že mám túto možnosť približiť pohľad členského štátu eh, na tento mechanizmus monitorovania a hodnotenia funkčnosti. Som si istý, že moja účasť na viacerých misiách eh, hodnotenia ako expert za členský štát a tiež eh, moje skúsenosti ako školiteľa v rámci Frontexu, ako aj práca a moje skúsenosti, ktorú mám zo šengenského výboru aj z pracovnej skupiny pracovnej skupiny Rady pre vyhodnocovanie Schengenu ma opravňuje, aby som mohol predniesť takéto hodnotenie a analýzu. Tiež by som rád spomenul niektoré všeobecné zistenia z ciest do členských štátov. Na úvod by som rád upozornil, že vychádzam z vlastných skúseností pri týchto mojich eh, vyjadreniach. Zameral by som sa na hlavné ponaučenia a zhodnotenia funkčnosti Schengenu na vonkajších hraniciach EÚ, ale je dôležité pamätať na to, že aj keď hraničné kontroly na vonkajších hraniciach sú dôležité, je to však len jednou súčasťou šengenského systému efektívna kontrola vonkajších hraníc je dôležitá, ale ide o e, celý rad e, ďalších navzájom na sebe nadvezujúcich opatrení, ktoré musia fungovať kontrola vonkajších hraníc, je dôležitá, ale ide o e, celý rad ďalších navzájom na sebe nadvezujúcich opatrení, ktoré musia fungovať, dajme tomu, kontrola a osôb, ktoré prekračujú nezákonne, ktoré hranice nebude stačiť v prípade, že nebude všetko fungovať aj v rámci samotného Schengenu, nielen na vonkajších hraniciach. Chcela by som sa teda zamerať na to, čo um, funguje a nefunguje v rámci aktuálneho systému. Myslím si, že v prvom rade spolupráca medzi členskými štátmi a komisiou funguje dobre, postupne sa dokonca zlepšuje, teda celkovo koordinácia je dobre zorganizovaná. Tiež by som rád spomenul v tejto súvislosti, že hodnotenie e, zraniteľnosti a tento mechanizmus na základe nariadenia EPSG je významným doplnkovým nástrojom k hodnotiacemu mechanizmu Schengenu, ale myslím, že o tom sa ešte rozvieme e, niečo viac. Dnes popoludní ďalej e, systém školenia je tiež dobre funkčný. Členské štáty, komisia a Frontex poskytujú tieto školenia a to je veľmi cenný balík, ktorý významne prispieva k e, profesionalite hodnotiteľov a je dôležité poznamenať, že len tí, ktorí e, úspešne absolvujú tento kurz, môžu byť e, súčasťou tímov, ktoré vykonávajú hodnotenie. Teraz by som prešiel k druhej časti svojej prezentácie, čo by sa malo zlepšiť v aktuálnom systéme. Jedna z hlavných e, problémov oblasti je v tom, že aktuálne procesy sú príliš pomalé v presadzovaní náprav v reálnom čase. V posledných rokoch sme všetci videli, ako rýchlo sa situácia na vonkajších hraniciach eh, môže zmeniť. V aktuálnom systéme napríklad eh, trvalo viac ako rok po hodnotiacej návšteve, predtým, než sa vôbec prejednávala správa na úrovni šengenského výboru a ďalej odporúčania hodnotenému členskému štátu sa môžu predložiť až po tom, čo je správa odsúhlasená. Teda eh, takéto dlhé trvanie neuľahčuje fungovanie nášho spoločného šengenského priestoru a myslím si, že to nejako nezvyšuje ani mieru dôvery medzi členskými štátmi. Prečo je teda tento systém eh, tak pomalý? Um, vnímam to uh, na úrovni dvoch dôvodov. Jednak uh, zdroje v príslušnom oddelení Komisie sú obmedzené a tiež interné konzultačné postupy v komisii vo vypracovaní správy e, sú príliš dlhé. Obmedzené zdroje komisie taktiež majú negatívny dopad na nadväzné kroky, napriek čo týka monitorovania, ako, čl- ako členské štáty implementujú odporúčania na základe našich informácií. Takže rozhodne by sme sa mali sústredovať na tieto nadväzné kroky, pretože aspoň ja si myslím, že toto je v podstate hlavná vec celého toho mechanizmu. Hlavný cieľ zlepšiť eh, kvalitu eh, toto z dôvodu súčasných eh, technických a legislatívnych obmedzení niektorých agentúr. Toto v praxi znamená, že týmy v teréne nemajú prístupy všetkým podstatným informáciám, ktoré by im pri ich práci pomohli, taktiež pri hodnohľadom toho, čo sme zistili v priebehu hodnotiacich misií Schengenu na externých hraniciach. Budem hovoriť o týchto informáciách na všeobecnej úrovni, lebo nemôžem zachádzať do detajlov, keďže sú to často dôverné informácie. Takže najprv tie pozitívne nálezy, viac svoje zručnosti a e, začínať pri vykonávaní svojich úloh aj s novými, účinnejšími metódami. Ďalej budem hovoriť o aspektoch, kde ešte je priestor na zlepšenie, kde je zlepšenie potrebné, a to v mnohých členských štátoch. Ďalej často sa ukázali nedostatky pri procese analýza, analýzy rizika a taktiež napríklad pri skúmaní falšovaných dokumentov. No ale jedna z zásadných vecí, na ktoré sme prišli, je to, že na hraničných prechodoch je nedostatok personálu a taktiež je tam dobrá infraštruktúra. A myslím si, že členské štáty majú nemajú dostatočné zdroje a musia zabezpečiť implementáciu európskej legislatívy, ako napríklad e, povinné e, kontroly dokumentov, systém pre vstup a výstup a potom potenciálne aj systém ETIAS a lepšiu infraštruktúru na hraničných prechodoch. Prečo často dochádzame k takýmto negatívnym záverom na našich misiách? Jeden z dôvodov je to, že je tam rozdrobený e, systém e, riadenia hrakálnych e, úradoch, aby sa to postarali a financovanie je naproti tomu centralizované a taktiež inštrukcie pod, pre E, kontroly na hranica, pre postupy na hraniciach e, mali byť poskytované strany ministerstiev, často nie sú a často tam teda nie sú riadenia hraníc, ktorá často neriadne implementovaná a toto vedie k vážnym nedostatkom a k štruktúrálnym nedostatkom v niektorých členských štátoch. Aby sme vyriešili tieto záležitosti a vylepšili situáciu, tak by bolo treba diskutovať o týchto závažných e, nálezoch a taktiež by sa k tomu mali vyjadriť e, kvalifikovaní hodnotitelia šengenského priestoru. Nemali by sme to prenechať e, miestnym alebo regionálnym orgánom, tak ako to často doteraz bolo. Pokiaľ nebude politická ešte tri body, ktoré si myslím, že by e, prispeli k lepšiemu vyhodnocovaciemu mechanizmu Schengenu. Po prvé, schvalovanie správne čo skoro po tej prvej návšteve, pokiaľ tam boli identifikované nejaké nedostatky a možno sa môžu e, spustiť aj postupy pri porušení. No a po tretie, hodnotia, s hodnotiacom systéme by mala vypracovať správu ohľadom e, aktuálnej situácie v členských štátoch vrátane e, úsilia rečníkovi, ktorý je tu vždy vítaný, pán Ledgeri, ktorý je výkonným riaditeľom Európskej Much, Ďakujem, pán predseda. vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, Pokúsim sa teraz vám stručne poskytnúť e, informácie hľadom implementácie nového mandátu Frontexu, našej agentúry a predovšetkým sa pokúsim zdôrazniť prepojenie medzi dodržiavaním slobody pohybu v rámci Schengenu a taktiež implementáciou e, nového mandátu našej agentúry. Čo už povedali predrečníci, tak to okrem iného boli aj zistenia na ktoré tiež nadviažem. No a predovšetkým by som chcel povedať, že implementácia nového mandátu a predovšetkým, predovšetkým tých posledných aspektov v súvislosti s zraniteľnosťou, zraniteľnými aspektami, tak ďalšími bodmi sú napríklad rozmiestnenie úradníkov, Všetko toto bude zavádzané postupne. Je treba si uvedomiť, že je tu e, dynamika, určitá dynamika implementácie nášho nového mandátu a nariadenie o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži vytvorilo v podstate našu pobrežnú stráž a to znamená, že naša agentúra spoločne s národnými orgánmi, ktoré majú na starosti správu pobreží, a hraníc, že tam musí prebiehať spolupráca, máme určitú stratégiu, musíme zosúľať našu stratégiu, naše priority, naše pracovné metódy. A musíme viesť pravidelný dialog. Čo sa týka hodnotenia zraniteľnosti, toto je postup, ktorý v podstate doplňa systém hodnotenia Schengenu, tzv. Šaval. My taktiež s komisiou, s generálnym rediteľstvom pre vnútorné záležitosti sme vytvorili špeciálne linky pre výmenu informácií, aby sme sa vyhli duplikácii e, pri zbieraní údajov. No a máme taktiež veľmi úzkú spoluprácu v oblasti školenia expertov. Agentúra sa obvykle zúčastňuje na mechanizme hodnotenia Schengenu a pomáhame komisii pri príprave misií. Taktiež navrhujeme miesta, ktoré je treba navštíviť. Niekedy sú to neohlásené návštevy na hodnotenie Schengenu v rámci príslušného mechanizmu. Takže čo sa týka nového mechanizmu ktorý bol zavedený pred rokom a pol. Máme už v roku, z roku 2017 v dispozícii prvé výsledky za ten prvý rok trvania. Agentúra vyhodnotila 29 členských štátov Schengenu, to znamená niektoré sú členské štáty EU plus e, teda tretie krajiny, ktoré sú časťou. A ja som vydal dohromady 37 odporúčaní celkovo 27 členským štátom. Sú tu rôzne kategórie odporúčaní a ja by som chcel len zdôrazniť, ktoré sú tie hlavné kategórie. My v mnohých členských štátoch sme zistili, že bežné hraničné kontroly na bežných hraničných prechodoch nie vždy sú plne v súlade so zásadnými základnými požiadavkami Schengenského hraničného kódexu. Prístup k Schengenskému informačnému systému, k vízovému informačnému systému nie je vždy plne v súlade s právnym rámcom, ktorý máme e, zavedený. Takže tu boli určité obavy, ktoré boli prejavené taktiež v súvislosti s riadením migrácie a taktiež s riadením bezpečnostnej situácie na externých hraniciach, e, ďalej v súvislosti so slobodou pohybu a ďalej e, v súvislosti s oblasťou spravodlivosti a bezpečnosti. Máme Takže mali sme tu veľké vlny migrantov a utečencov na externých hraniciach. A tam sme poukázali na tom, že v niektorých členských štátoch neboli vykonané príslušné investície a v podstate niektoré členské štáty nie sú pripravené na to, aby čelili masívnym, masívnemu pri, alebo ale realistickému prílivu neregulárnych migrantov. Ďalším zistením masívnemu pri, alebo ale realistickému prílivu neregulárnych migrantov. Ďalším zistením, čo zmeniť, pokiaľ chceme riadne zvládať aj bezpečnostné aspekty a čeliť výzvam súvisiacim s migráciou. Čo sa na ktoré sme prišli, sa vzťahujú predovšetkým nedostatočnému riadeniu informácií na národnej úrovni. A už rejom. To znamená, že nemáme dostatočný národný prehľad ani dostatočné úsmernenia v súvislosti s riadením hraníc. Takže toto nás veľmi zaujalo. Im členské štáty by mali na toto hodnotenie venovať väčšie zdroje. Po druhé, rozsah metodiky hodnotenia by mal byť väčší. Určite si uvedomujete, že naša metodika je schvalovaná v rámci ALO aj na integrované riadenie hraníc, aby sa to vzťahovalo aj na bezpečnostné aspekty, aby sme vyhodnotili, ako národné agentúry spolupracujú na externých hraniciach v rámci boja proti kriminálnym aktivitám a boja proti terorizmu. Európska komisia ma podporní a toto je veľmi znepokojivé, pretože vidíme, o čo tu ide v rámci šengenského priestoru. Nede tu len o migráciu alebo deregulárnu migráciu, ale máme tu narastajúci problém s bezpečnosťou a externé hranice môžu byť filtrom proti niektorým členské štáty by pravdepodobne mali rýchlejšie reagovať na naše zistenia. My teraz monitorujeme odporúčania, ale niekedy ten postup je veľmi dlhý, lebo čakáme na reakcie zo strany členských štátov, na ich odpoveď a často sa to reakcia. Podarilo sa nám trochu zhutniť naše aktivity, napríklad Poseidon v Grécku, Femis eh, v Taliansku, Indalo v Španielsku, to je momentálne už stála operácia, keďže z Maroka sú tam eh, posilnené eh, toky uteč- migrantov. Ďalej tu máme v hotspotoch odoberanie otlačkov, bezpečnostný screening, e, briefing členských štátov taktiež naše mm, aktivity v oblasti vyhľadávania e, a záchrany osôb. A spolupracujeme s ďalšími agentúrami, ako napríklad e, agentúra pre kontrolu e, rybolovu alebo s, s Európskou námornou organizáciou alebo pre námornú bezpečnosť. Ďalej, čo sa týka riadenia migrácie a bezpečného Schengenu a slobody pohybu, my sme posilnili našu podporu pri identifikácii neregulárnych migrantov. Máme zosilnenú spoluprácu s tretími krajinami a máme viac letov s navracanými osobami Ehm, minulý rok bolo tých letov viac než 340, to je náraz o 50 v porovnaní s rokom 2016. Pokiaľ tie čísla porovnáme s obdobím pred 4 rokmi, agentúra vtedy zorganizovala 39 takýchto letov, teraz je to takmer 10 krát viac. Taktiež Medzinárodná spolupráca, ďalší aspekt, taktiež je to súčasťou integrovaného riadenia hraníc lepšom prehľade o integrovanom riadení hraníc. Mohli by sme e, zlepšiť, zefektívniť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a Európskou lepšom prehľade o integrovanom riadení hraníc. Mohli by sme e, zlepšiť, zefektívniť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a Európskou prichádza ďalší viacročný finančný rámec a tam sa môžeme pokúsiť e, zosúľadiť zistenia v rámci šengenského celkového riadenia externých hraníc. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán Legeri. Takže nie je to eh, prekvapivé, že vždy ste eh, vždy, eh, vždy nám veľmi trefne ponúknete aktualizáciu, aj že máme mm, možnosť nahliadnať o základných právach No a keď sa takto znásobili tieto lety návratové, áno, bolo to namáhavé, boli to... Um, ale skúsenosti poukazujú na to, že je potrebné sa na to pozrieť, že Musíme si na to vyčleniť tých 20 minút na tieto odpovede. Eh, ktoré tu eh, odzneli. Máme tu veľmi veľa rečníkov zaznamenaných, takže ja navrhujem, aby sme si to trošku ohraničili. Eh, ďakujem veľmi pekne, takže ja by som zareagoval na tých prvých rečníkov, ja súhlasím s pánom za nemali. A tiež by som sa chcel poďakovať Európskej komisii za ich spoluprácu, za túto pracovnú skupinu, ktorú nám poskytli a naozaj sme sa dopracovali k dobrým výsledkom, ale pre vás a pre pána Simolu mám konkrétne a ukázať, že Schengen je nástrojom na to, aby sa stal riešením. Pozrime sa na ten hodnotiaci mechanizmus. Je tu určitá, určitá utajenosť, keď analizujeme tieto úlohy Schengenu, to hodnotiaci mechanizmus funguje dobre. A pánovi Simu, na pána Simu, um, ja s vami súhlasím, že áno, je tu potreba takejto obsiahlej správy na tento hodnotiaci systém, ale ako možno vyriešnutia. A správne chápem to, že keď sa robí toto výkazníctvo, toto ve, za, zároveň e, sa robí pre výbor. A teraz pán Legery, e, Áno, tá dokumentácia je problémom, ale ja si myslím, že pravdepodobne sa zhodneme na tom, že naše politiky na hraniciach momentálne sú schopné mm, e, schopné detekovať tieto podvodné falošné dokumenty. Ale niektoré sa vyrábajú v dobrej v dobrej viere, ale nie sú. Takže ako vyriešiť tieto mohli zosumarizovanie zodpovedať. A teraz má slovo pani Grapíny. Ďakujem veľmi pekne. Tu poskytli nám spôsobuje skôr obavy. Avšak napriek tomu vám veľmi pekne ďakujem za poskytnutie týchto konkrétnych príkladov vo vašej prezentácii. Ale mám niekoľko otázok. Vaša prezentácia bola naozaj tak úžasná, úžasná, takže začala by som vnímate riadenie vonkajších krajín, kým také krajiny ako moja krajina, ktorá má dve susedné krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej, teda ktoré sú členmi Európskej únie, Bulharsko a e, Maďarsko, ale máme aj e, sused. v priestore medzi týmito asociovanými krajinami. My chceme veľmi dobre riadiť naše hranice, ale nemáme na to nástroj, nemáme na to mechanizmy. A potom ďalšie otázky. Tento mechanizmus e, kontroly zraniteľných a keď hovoríme o krajinách, ktoré toto hodnotenie neberú seriózne, sú to členovia Európskej únie, alebo sú to iné krajiny, ktoré nie sú členmi, alebo ktoré teda sa pohybujú smerom k šengenskému priestoru. Mala by som ešte veľké množstvo. Toto je naozaj veľmi užitočné my veľmi často máme problém toto zrealizovať. Tieto. Áno, keď hovoríte, že my sme takí silní, ako náš najslabší článok. Našim najslabším článkom je nie len to, že víza z dobrých dôvodov, ale potom ľudia eh, si nevšimli, že táto krajina vydávala šengenské víza, takže tam určite bola nejaká... A nemáme dostatok zdrojov, samozrejme, že zdrojov by sme potrebovali viac, aby tieto hodnotenia boli účinné, ale tým je to dosť jedno. A mm, E, teda e, zlepšujú tento mechanizmus alebo sa niečo deje a povedzte nám, čo sa deje. Vidíte, že tieto správy prinášajú nejaký výsledok a že členské štáty zjednali nápravu, keď tam bola potrebná náprava. A moja druhá otázka. Keď sa zaoberáte týmto hodnotením, to nie je len o pohraničnej stráže a o ich kapacite. Sú tu aj iné subjekty, napríklad v súvislosti s Maltou, e, tam je na pobyt, ale aj to, čo oni nazývajú IPP pre občianstvo je tu nejaká spolupráca s, tejto, s touto agentúrou, ktoré som získala v rámci tejto návštívy. Tam je podozrenie na vypalníctvo, vydieractvo a na predaj týchto víz Libičanom, ktorí prídu na Maltu. No a neviem, či sa dostatočne zaoberáme týmito otánnym porušeniam prichádza aj v iným krajinám, ale neviem, či sa tým dostatočne zaoberáme. Takže dúfam, že mi poskytnete dohľadnej dobe informácie. Ďakujem pekne teraz pani Beržat. Mm, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Neviem, či je to preto, že som francúzska, ale dosť veľa mi terorizmu. Všetko to, čo som počula, sa týkalo predovšetkým otázky nezákonných, nezákonnej migrácie a taktiež politiky v Bulharsku, ale naďalej mám veľké otázniky. Vážený pán minister, hovorím vám to priamo. My Sme možnosť vidieť aj na hranici medzi Bulharskom a Tureckom veľmi eh, naj um, hodinách, teda ide o akési turistické hodiny, vtedy e, sa čiastočne stiahnu kontroly, neúplne, ale trošku časom už zmírnilo, o zhruba 80 teda nekladme e, to všetko do úrovne migrácie, pretože e, teroristi som to, ale možno som nedávala dostatočne pozor. Chcem sa opýtať, či otázka dodržiavania základných práv je súčasťou tých pre Európsky parlament. Nie je to tak, pán predsedajúci? Next... Ja vás upozorňujem, že v ďalšom paneli bude tam aj pán minister a bude tam aj komisár Avramopoulos, takže prosím, dovolte im, aby mali aspoň dve minútky na odpoveď v rámci tohto, tejto sekcie. Nech sa páči, môžete pokračovať. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne celému panelu. E, samozrejme, že je tam veľmi veľa nedostatkov a medzier v šengenskom systéme, ale každopádne je to dobré, aby sme túto spoluprácu v rámci Schengenu e, podporili a posilnili a bolo by dobré, keby sme sa mohli zriesť kontrol na hraniciach. Celú dobu to veľmi dobre fungovalo, ale to, čo zažívame dnes, no, to je to, že tento voľný os- pohyb osôb prináša so sebou aj nevýhody, nielen výhody. A je to pašovanie, kriminalita, nemáme kontrolu nad tým, kto vstupuje do Európskej únie a kto tu cestuje hore-dole po Európe. Uh, a toto potom bolo dočasne opätovne zavedené. Za posledné roky by sme určite sa boli mohli vyhnúť určitým problémom, keby sme mali naďalej kontroly na hraniciach. Takže ja si myslím, že kontroly na hraniciach by mali byť zavedené, stále kontroly, aby sme všetko mali pod kontrolou a potom by sa to dalo aj rýchlejšie všetko zmanéžovať na základe tých nových technických pomôcok, ktoré máme. Prosím, aby ste odpovedali čo najstručnejšie. Takže pán Legery sa k tomu vyjadril pomerne mm, podrobne, takže aby sme sa pozreli na tie najfrekventovanejšie miesta určenia, ako aj duje. Takže pán Coelho, e, myslím si, že dnes už je to veľmi napomocné, keď máme určitú platformu, kde môžeme prezeniu a snažili sme sa to skonsolidovať, tieto kľúčové zistenia za posledné posledné roky. Takže náš systém na tom pracuje. Pani Gomezovej, naozaj je to rozdiel, keď máme opakované návštevy, tak vidíme, že členské štáty sa neustále zlepšujú na základe týchto. Dúfam, že v blízkej budúcnosti budeme schopní oslavovať váš vstup do Schengenu, ale teraz je tu ešte jedna vec, ktorú sme pomerne často vydávali, uvedomujú tieto výzvy, ktoré majú ich susedia a oni naozaj pracujú na to, aby mali operatívne dohobíme na týchto našich návštevách na mieste. No, takže tu my hodnotíme všetko, čo má, mm, čo zohráva obozretný. Tento šengenský hodnotiaci mechanizmus sa pozera na štruktúry, mechanizmy, ale to nie je nástroj e, trestu. Sme kontrolovali aj interné hranice medzi členskými štátmi, nie len tie externé hranice. A dôvodom je, že kontrolujeme aj kontrolu na hrozbu voči e, verejnej bezpečnosti a verejnému poriadku. Ale tiež si myslím, že trvalé výnimkou a tým úplne posledným opatrením, pred potom čo sa vyčerpajú všetky ostatné možnosti a aby sa od nich upúšťalo, pokiaľ je to len trochu možné. Pán Simola, ďakujem. A ja by som rád začal otázkou pana Koeja, či sa dajú vyriešiť tie zdržania. Spomenul sme aj jasnejšie stanovili lehoty, aby sme e, vychádzali z toho, čo sme sa už z minulosti dozvedeli a tiež, aby sme sa zamerali na ďalšie naj- sa predkladajú odporúčeným členským štátom. Preto je dôležité, aby experti členských štátov spolu s komisiou vypracovali aspekty kontroly na hraniciach sú dôležité. Všetko to musí byť v súlade s internými eh, procesmi, tým stav a musia reagovať na to, ako to ďalej zlepšovať v rámci boja proti cezhraničnému zločinu. Čo sa týka zameriavať sa na malafide cestujúcich, nie nebo na fide cestujúcich, teda na tých, ktorí majú ochotní, tak často sa stretávajte s parlamentom. Okrem toho, tu máme za predsedníctvo pána ministra Valentina Radeva, bulharského ministra vnútra. Aj vás srdečne vítame už po druhýkrát v našom výbore za posledný zhruba mesiac. A tiež eh, by som dal slovo pánu Kojovi. On bol totiž spravodajcom pre nariadenie o hodnotení fungovania Schengenu a je v súčasnosti spravodajcom pre Schengenský informačný systém a s tým súvisiaci nariadenie pán Kojo je tiež predsedom našej pracovnej skupiny vo výbore LIBE o, o kontroly na vnútorných hraniciach. To bolo veľmi jasné vyhlásenie, ale z, opäť boli tie kontroly predlžené, napríklad medzi Nemeckom, Rakúskom a ďalšími krajinami. No a my tam v podstate preto nie sú žiadne argumenty, nie sú tam žiadne ilegálne prekročenia hraníc. Potrebujem a Viem, že teraz je loptička na kurte rady a nie parlamentu. A to je všetko. Teraz ešte pán komisár. Ďakujem kolegovi a minister. Chcel by som povedať, že som veľmi spokojný, keď počujem to, čo povedal Karloš, aj Tan, čo povedala Tania a že tento parlament má takéto stanovisko k Schengenu. Kolegovia, mobili, mobilita, ako viete, je neoddeliteľným rysom našej doby a v budúcnosti bude naďalej narastať vo všetkých svojich aspektoch. Mobilita to je niečo, na čo máme všetci záujem, chceme ju povzbudzovať, ale taktiež ju musíme riadiť. Schengen, a to už bolo povedané viackrát už od začiatku, je jedným z najväčších, pokiaľ nie rovno najväčším a najhmatateľnejším výdobytkom európskej integrácie. Takže neprítomnosť kontrol na vnútorných hraniciach, toto v podstate predstavuje ducha Schengenu viac než 400 miliónov občanov a návštevníkov sa môžu tam voľne pohybovať, taktiež služby a tovar môžu, sa môžu bezbariérovo pohybovať, ale okrem toho, okrem všetkých tých logických argumentov a hospodárskych prínosov, Schengen je symbolom Európskej únie ako takej vďaka Schengenu hranice medzi národmi v Európe prestali existovať. Tie isté hranice, ktoré v minulosti viedli k sporom, ku konfliktom, ku konfrontáciám a dokonca k vojnám. Ja ako mladý muž som bol svetkom tej zmeny, kedy boli odstránené vnútorné hranice. Ale mladé generácie už to považujú za samozrejmosť. Ale verte mi, len pred nejakými 20 rokmi to nebolo až také samozrejme. No a ako komisár a európsky občan, ja preto som plne pripravený bojovať za zachovanie a posilnenie šengenského priestoru a chcem zaručiť, že naďalej nám z neho budú plynúť rovnaké prínosy do budúcnosti. Schengen bol konfrontovaný s mnohými výzvami a v mnohých prípadoch aj s hrozbami. Bezprecedentné migračné výzvy ktorým Európska únia čelí už viac než dva roky, veľmi zaťažili Schengen a jeho fungovanie viac než kedykoľvek predtým. Viaceré členské štáty zaviedli dočasné kontroly na vnútorných hraniciach a snažili sa tým riadiť toky neregulárnej migrácie a taktiež bojovať proti um, teroristickým útokom prípadným. Ale dočasné kontroly na vnútorných hraniciach nemôžu a nemali by viesť k tomu, že tie kontroly budú stále. Preto je dôležité vytvoriť tú správnu rovnováhu. Na jednej strane zaručiť správnu mobilitu a na druhej strane zaručiť bezpečnosť občanom. Práve preto, že chceme zaručiť túto rovnováhu, sme navrhli zmenu Schengenského hraničného kódexu. Jedna vec je jasná. Členské štáty majú naďalej hlavnú zodpovednosť, čo sa týka otázky bezpečnosti. Nesmieme zabúdať, že dočasné znovu zavedenie hraničných kontrol je legitímnym opatrením zo strany členských štátov, ktoré čelia vážnej hrozbe pre eh, verejný poriadok alebo národnú bezpečnosť, teda, alebo vo výnimočných prípadoch. Avšak nie je našim úmyslom, aby znovu nastolenie kontrol na vnútorných hraniciach bolo jednoduchšie alebo stáleho charakteru. Naopak, my navrhujeme posilniť procedurálne zábezpeky, znovu zavedenie hraničných kontrol by malo byť až tou poslednou možnosťou, s tým, že rada tam má posledné slovo a názory členských štátov, ktorých sa toto rozhodnutie dotkne, e, musia byť riadne vzaté do úvahy. Ešte jednu vec politického charakteru. Táto otázka by nemala byť súčasťou domácej politiky. Alternatívne riešenia, ako napríklad policajné kontroly, cezhraničná spolupráca, toto je samozrejme vždy prioritné. A ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis čo najrychlejšie v súvislosti s týmto návrhom, lebo tento návrh podľa nás pre, nastoluje veľmi dobrú rovnováhu medzi všetkými našimi legitímnymi záujmami. Nové pravidlá by mali začať platiť a mali by predchádzať zneužitiu situácie, mali by zaručiť, že každý sa bude pridržiavať rovnakých pravidiel. V tomto rámci sa teším na to, ako si prečítam správu pani Fajon ohľadom tej legislatívnej zmeny, ktorú navrhujeme. No ale zároveň, ako všetci viete, mobilita v rámci našich hraníc si vyžaduje bezpečné externé hranice. A presne z tohto dôvodu v roku 2015 sme zaznamenali veľký pokrok na čo týka riadenia externých hraníc. A výsledkom čísla migrantov, ktorí e, prišli e, z východu a cez e, Stredozemné more, prudko klesli. A kľúčovým prvkom bolo to, že sme vytvorili Európsku pobrežnú a pohraničnú stráž, ktorá je teraz plne funkčná. A teraz táto naša agentúra rozmiestnila takmer 1200 pohraničných úradníkov alebo agentov. A ďalej ešte má k dispozícii ďalších 1500, ktorí sú pripravení e, byť rozmiestnení, pokiaľ to bude potrebné. Pokiaľ nechceme kontroly na vnútorných hraniciach, tak musíme posilniť naše vonkajšie hranice. Taktiež sa musíme rozhodnúť, či fungovanie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže musí byť tak ako doteraz, alebo či e, je fungovanie bude posilnené a že vytvoríme systém integrovaného riadenia hraníc na európskej úrovni. Toto úzko súvisí s tým, že potrebujeme, aby naše členské štáty boli realistické v rámci diskusí o európskom rozpočte. Takže na, čokol, na čomkoľvek sa dohodneme do budúcnosti, tak musíme zaručiť, že bude v dispozícii dostatočné financovanie z rozpočtu únie do roku 2020 Európska pohraničná pobrežná stráž bude mať tisíc príslušníkov a rozpočet 330 miliónov eur za rok. Takže pokiaľ by sme chceli navýšiť operačné kapacity agentúry aspoň o 3000 príslušníkov, tak by sme potrebovali 20 až 25 miliard hraníc s tisíc príslušníkmi a mať k tomu dostatočné vybavenie porovnateľné rok. Vážení kolegovia, názory Európskeho parlamentu na tú a Európskej pohraničnej a bezpeč- pobrežnej stráže sme posilnili túto tému, ktorá si momentálne zasem návrat všetkých týchto záležitostí nám mm, mm, je tiež jediná možnosť, ako podporovať tieto narastajúce snahy uvítať tých, ktorí naozaj potrebujú ochranu. Ale to nie je len o návratoch. To nie je len o návrate. My tiež rozbu. Ale na druhú stranu musíme zvýšiť e, mobilitu tých, ktorí cestujú v dobrej viere. Takže musíme zaznamenať za značný progres. Tento nový systém vstup-výstup bol schválený a ďalšou prioritou bude ETIAS Takže tieto existujúce systémy ako SIS, potom Európsky systém ECRIS o zázname o trestných činoch, ale robíme ešte oveľa viac. Čiže naozaj sa musíme dopracovať k dohode o týchto materiáloch, ktoré som tu práve uviedol. No a na základe ankety Eurobarometra pracovať k dohode o týchto materiáloch, ktoré som tu práve uviedol. No a na základe ankety Eurobarometra 92% občanov Európskej únie sa zhodnú v tom, že členské štáty by si mali mm, zdieľať informácie, aby sme lepšie systémy sfunkčniť tak, aby boli interoperabilné a musíme zabezpečiť naše hranice. Polícia, pohraničná stráž, E, imigrační úradníci, ako aj súd, musíme stanoviť jednotné rozhranie pre všetky tieto orgány a tu by boli všetky tieto centralizované systémy. Teda, ako vidíte, my tu máme veľmi veľa stavebných kameňov, ktoré posilňujú naše vonkajšie hranice, by bol ešte odolnejší. Takže ja to potrebujem e, prediskutovať tak s vami, ako aj s členskými štátmi. My predstavíme náš koncept na európsky integrované riadenie hraníc. A tu to, e, pohraničných stráží musíme spolupracovať e, na rovnakom základe, v jednom duchu musíme mať rovnaké hodnoty aby sme si chránili naše európske hranice. No ale na záver by som ešte vyzývame radu, aby sa rozhodla konečne, že umožní vstup E, Bulharsku a Rumunsku do šengenskej rodiny, pretože tieto krajiny sú už pripravené z politického a technického ľadí sa snažiť o účinnejšiu spoluprácu. Musíme spoločne bojovať a podporovať migráciu, solidaritu, spoločnú zodpovednosť, ale aj dôveru. Zároveň však e, musíme spoločne chrániť Schengen, hodnotená politicky, hospodársky, sociálne a aj zemepisne. A Schengen je zárukou zárukou e, geograficky zjednotenej u Európy. E, predstavuje jednotu e, našich krajín a našich občanov. Ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem vážený pán komisár. Na našom výbore e, v plnej miere podporíme, čo ste povedali. Aj tá jednotnosť je veľmi dôležitá pre integráciu Schengenu. No ale pekne za tieto prezentácie. Všetky tri inštitúcie Európskej únie sú tu zastúpené. Parlament, komisii. Ako symbol to je tá logika, ktorá je za Európskou úniou. A Tania nám pripomenula, naše politikovať s tými krajinami, ktoré už sú súčasťou šengenského priestoru, ale mali by sme chrániť hranice, ktoré tu vznikli bezdôvodne. A my si myslíme, že rumúnsky občania by mali mať také isté práva ako... Opäť kontrolovali, pretože som prichádzala z Bulharska, ktoré nie je súčasťou Schengenu, potom v Budapešti, tam ma nekontrolovali, pretože som už bola v šengenskom priestore, ale